pokiaľ ide o prístup eh, ku genetickým eh, zdrojom a pokiaľ ide o eh, spravodlivú účasť na ziskoch, ktoré vyprýva z genetických zdrojov v Európskej únii. Pani Belie na 4 minúty nám predloží tento dokument. Takže teraz 4 minúty a potom na záver budete mať ešte 2 minúty na uzatvorenie rozpravy. Pokiaľ teraz využite menej času, tak e, ten rozdiel vám e, na záver doplníme. Nech sa páči, pani Belie. Merci, Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Eh, už 20 rokov prebiehali medzinárodné eh, rokovania a v roku 2010 EÚ urobila nový krok a prijala novú dynamickú stratégiu a nagojský protokol, aby sa správne rozdielovali genetické zdroje. Správa, o ktorej budeme hlasovať zajtra, eh, chce transponovať Nagojský protokol a ratifikovať ho do roku 2014. Tento návrh nariadenia sa začlenuje do činnosti a rešpektovania medzinárodných aktivít ohľadom biodiverzity. Biodiverzity, náš prírodný kapitál, Sandrín, hovorí pán predseda, ehm, naši kolegovia tlmočníci e, mi práve oznámili, že hovoríte príliš rýchlo. Tak prosím, hovorte e, troška pomalšie veď nás je tu málo. A preto vám dovolíme dokončiť váš príspevok, aj keď budete hovoriť trocha dlhšie. Takže budem hovoriť teraz pokojnejšie. Správa, o ktorej budeme hlasovať zajtra, navrhuje, aby sa tento protokol ratifikoval do roku 2014. Tento návrh nariadenia sa začlenuje do oblasti biodiverzity a mm, biodiverzita je náš prírodný kapitál. ak stratíme jej bohatstvo, tak mm, to bude veľmi negatívne. Viac ako 60 ekosystémov sú degradované. Toto sa v histórii ľudstva ešte nevyskytlo. Následky budú mať sociálne, ekonomické a environmentálne dopady a ten účet bude veľmi vysoký. E, táto správa dáva tejto téme prioritu v našich medzinárodných rokovaniach. Tento protokol vypracúva systém, ktorý umožňuje trval udržateľný rozvoj pre všetkých a takisto aj spravodlivosť a rovnosť ktorú chcú naši občania v kontexte morálnej a ekonomickej kríze, ktorá postihla Európu. E, ide tu však aj o politickú dôležitosť. Európa je zásadným aktérom a e, výsledok zetrašieho hlasovania Um, určí, či Európa bude pri uh, stole, kde sa bude rokovať. A takisto to určí miesto Európy. Uh, ide tu o náš ekonomický model v Európe, trvalo udržateľný, ktorý prispie k trvalo udržateľnej biodiverzite. Ide o ochranu biodiverzity, ale nezabúdajme na to, že mnohé ekonomické sektory a mnoho ľudí je priamo dotknutých. Navrhujeme jasné pravidlá pre všetkých používateľov v Európe, aby sme posilnili naše podniky a aby sme podporili inováciu a rešpektovali pritom ľudské práva. Ratifikácia protokolu je podmienená dôverou našich medzinárodných partnerov a môžeme stratiť eh, kredibilitu, ktorú sme eh, získali. A to nie len prostredníctvom rokovaní od biodiverzity, ale aj inými rokovaniami. Eh, dá sa vôbec predstaviť, že EÚ nebude prítomná o rokovaniach o klíme, a to isté platí aj o biodiverzite a Nagojskom protokole. Komisia navrhuje, aby sme napredovali čo najrychlejšie. Ale um, ak budeme aj ratifikovať protokol, tak to nebude stačiť, pretože nemôžeme potom rešpektovať ciele tohto protokolu. A preto si želám, um, a teda chcem poďakovať mojim kolegom a tieňovým spravodajcami, pretože sme pracovali na tejto správe, aby sme e, získali e, vyrovnanú pozíciu, ktorá vylepšuje návrh komisie. Správu, ktorú schválila, schválil výbor pre e, životné prostredie, je veľmi dobrá. A je tu aj to platí aj pre mechanizmus pre financovanie. A potom žiadame, aby EÚ mala silnú legislatívu a konečne sa zúčastnila na tom, aby sa vykorenilo biopiráctvo. A myslím si, že každý vie o tom, aká je naša zodpovednosť. Žiadam vážených kolegov, aby odhlasovali správu, ktorú prijal výbor pre životné prostredie a aby som potom mohla začať rokovania s radou, aby sa rýchlo ratifikoval Nagojský protokol. Ďakujem. Teraz dávam slovo pánovi Potočníkovi na to, aby vysvetlil pozíciu komisie k tejto téme. Ďakujem. Vážený pán predseda, členovia Európskeho parlamentu, najprv by som chcel poďakovať pani spravodajkyni Sandrine Bellier za eh, prácu, ktorú odviedla na eh, tomto dôležitom návrhu. To isté platí aj pre spravodajcov a teňových spravodajcov. Som veľmi vďačný, že Európsky parlament e, venoval toľko času um, a preskúmal tento návrh nariadenia. Uvedomujem si, že vaše diskusie ohľadom tejto téme neboli ľahké. A e, to nie je prekvapivé táto téma prístupu k genetickým zdrojom a ich využívanie, toto je otázka, ktorá vôbec nie je ľahká. Na, dru- na jednej strane e, sa to týka e, uchovania biodiverzity a potom aj rešpektovanie zvrchovaných práv e, štátov a aj práv e, lokálnych komunít, e, ktoré e, používajú svoje poznatky ohľadom biodiverzity. No a potom to má aj dopady na ekonomické hodnoty, na ktorých má Európska únia záujem. Napríklad dobré prostredie pre inovácie, ochranu obchodu a tak ďalej. Rokovanie, vyrokovanie Nagojského protokolu e, trvalo dlhu a, e, dlho a nastavuje to harmóniu medzi jednotlivými e, aktérmi. Viem to z prvej ruky, pretože som tam bol, ako aj mnohí z vás. Samozrejme, teraz už viac nerokujeme Musíme už zrealizovať to, čo sme vyrokovali. A som presvedčený, že tá správa, ktorá vám bola predstavená a o ktorej budete hlasovať zajtra, bude solidnou bázou pre rokovanie medzi inštitúciami EÚ, aj keď musím jasne povedať, že eh, pre niektoré časti toho, eh, tej správy nie sú pre komisiu pohodlné. Um, od tohto návrhu záleží aj mandát, aby potom trialógy mohli za, trialóg mohol začať e, čo najskôr. Máme málo času, keďže termín pre ratifikáciu Nagorského protokolu ide e, v júli 2014 e, a ratifikácia samotná je veľmi pomalý proces. A preto si nemôžeme dovoliť ďalšie meškanie. Musíme um, nasledávajúcich týždňoch a mesiacov pracovať na tom, aby sme dosiahli dohodu medzi jednotlivými inštitúciami a aby sme dotiahli do konca text nariadenia. Uh, ak my, teda EÚ a členské štáty, nebudeme vedieť um, ratifikovať tento protokol na čas, tak nebudeme sedieť za rokovacím stolom ako plnohodnotný člen, keď sa stretnú e, pri rokovaniach v oktobri 2014. Budeme len pozorovatelia a nebudeme mať hlasovacie práva. A toto bude mať e, zásadné dopady na náš vplyv a na to, ako sa budú zásadné časti Nagojského protokolu implementovať. A keď sa nebudeme podielať na tomto zásadnom rozhodnutí, tak to veľmi naruší záujmy EÚ, poškodí to naše záujmy a takisto aj záujmy európskych podnikov v prístupe k genetickým zdrojom. Mnohé krajiny dokonca môžu zastaviť e, to, že budú poskytovať genetické zdroje našim podnikom. A e, takisto by som chcel e, podotknúť, že musíme mať legislatívu ABS a v tomto, podľa tohto scenára, aspoň niektoré členské štáty by napredovali a e, vypracovali svoju vlastnú národnú legislatívu ABS, aspoň dočasne. A ako výsledok budeme mať um, taký patchwork, taký, takú zmes rôznych legislatív a toto určite nebude um, v najlepšom záujme spoločného trhu. Uh, a nebude to dobré pre um, obchod, operátorov a výskumníkov a vedcov. Nagoja, Nagojský protokol bol balík a používateľia majú problémy, aby zabezpečili prístup k genetickým zdrojom uh, pre najrozvinutejšie krajiny. A pre tieto krajiny uh, poskytujú ich zdroje a preto my musíme takisto naplniť našu časť dohody. A preto musíme zabezpečiť um, realizáciu, uh, aby potom um, tie krajiny, ktoré dodávajú tieto zdroje, dostali uh, svoj podiel benefitov. Uh, my chceme vytvoriť tento legislatívny rámec pre EÚ. A ak my nevypracujeme tieto pravidlá dodržiavania, tak niektoré krajiny sa môžu začať cítiť ohrozené a možno nám potom už nedajú prístup k genetickým zdrojom a k našim európskym používateľom. A keď budeme odkladať proces ratifikácie Nagojského protokolu, tak to bude proti našim záujmom. Okrem toho, ak nebudeme ratifikovať protokol to, na, na čas, tak to um, ohrozí a poškodí naše medzinárodné záväzky. A, a e, takisto to poškodí našu dôveryhodnosť a vplyv na nadchádzajúcej konferencii strán a na ďalších environmentálnych fórach. Vážení členové parlamentu, um, naše inštitúcie e, možno majú rôzny e, názor a e, to nie je nezvyčajné. Na to je predsa dialog, aby sa vyriešili zostávajúce problémy a aby sme našli pôdu na dohodu. Prostredníctvom trialógu môžeme dosiahnuť priateľné kompromisy a nájsť to, čo je dobre pre EÚ a pre e, jej výskumníkov a podniky a to, čo je dobre pre biodiverzitu. Ja si stále e, spomínam na to, že mnohí z vás mi nadšene pomáhali e, v Nagoji a mali sme spoločný cieľ, aby sme dosiahli, aby sme mali tento protokol a ochraňovali biodiverzitu. Všetky európske inštitúcie, občianská spoločnosť a zástupcovia podnikov pracujú na um, tejto šlachatnej veci. Um, EÚ sa snažila zabezpečiť pravidla ABS v Nagoji 2010 a teraz je čas na to, aby sme spojili svoje sily a aby sme dosiahli e, dohodu ohľadom ABS. Je to v záujme EÚ všetkých nás a takisto aj v záujme európskeho e, priemyslu. Potrebujeme e, realizovať naše medzinárodné záväzky. Ďakujem. Komisario. Ďakujem, pán. Ďakujem, komisár. V mene výboru pre rozvoj má na jednu minútu na vystúpenie pani Grez. Ďakujem pekne. Pred pár e, mesiacmi e, sme hovorili e, poprvýkrát o téme biopiratstva nového kolonializmu. Povedali sme vtedy, že nechceme koncentráciu genetických zdrojov vo rukách niekoľkých firiem v industrializovaných krajinách, pričom má to dramatické dôsledky, ktoré už teraz dobre poznáme. Povedali sme nie takému obchodovaniu a zneužívaniu genetických zdrojov, ktoré boli nezákonným spôsobom e, získané. Nagorský protokol je dnes jediným nástrojom pre boj proti biopiráctvu. A mm, bojovať proti biopiráctvu to je e, obhajovať práva miestnych e, komunít, obhajovať a ochraňovať E, potrebnú bezpečnosť, chrániť našu planetu. A komisia nás e, vypočula. E, práca spravodajcu bola, spravodajkyne, pardon, bola, bola kvalitná, vyvážená, takže buďme koherentní a zajtra hlasujeme za tento predložený text. Ďakujem pekne. In. Ďakujem, Katarín. Nevidím v sále pána Boveho, ktorý nám mal predniesť e, stanovisko v mene výbora e, pre poľnohospodárstvo. E, bolo by dôležité v tejto rozprave si vypočuť jeho príspevok a dúfajme, že príde počas tejto diskusie a dáme mu potom slovo. Ak, ale má na jednu minútu slovo pani Leven v mene výboru pre rybolovu. Uh, Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať Sandrine Belie aj eh, kolegovi Janovi Hečnovi, ktorého stanovisko bolo prijaté jednohlasne s eh, úplnou väčšinou výbore pre eh, rybolov a to je zriedkové v výbore pre rybolov a všetky tie pozmeňujúce návrhy nakoniec boli prijaté v gestorskom výbore tak zhoda medzi výborom pre a e, životné prostredie je e, ešte zriedkavejšia. E, je, sú to dôležité dve veci. Poprvé sa to reaguje na potrebu zahrnúť, zaangažovať miestne a obyvateľstvo v prístupe. Toto je samozrejme, ale nie je to v návrhu komisia. Po druhé, to uznávam znosť, aby EU rozšírila predmet rozsah protokolu, aby tieto činnosti prebiehali v medzinárodných tých eh, vodách eh, mimo eh, tej ekonomickej zóny EÚ a mimo toho tej hranice 200 námorných mil a to je dôležité, pretože viac ako jedna polovica sveta je mimo národnej jurisdikcie. Ďakujem, sa Izabela. Teraz v mene politických skupín bude hovoriť dve minúty v mene EPP Pani Gutierrez Cortines má slovo. A ver, muchas gracias, sí. señor presidente. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili a m, mm, pracovali Sandrin Ben aj všetkým a tiež chcem eh, vás požiadať eh, o porozumenie aj o vašu prúznosť, aby eh, mohol tento dokument napredovať. Tento dokument patrí medzinárodnému systému a to treba vyšetliť a ja som to vyšetlil v mojej skupine práve preto, aby som zabezpečil vašu podporu pre tento dokument. A to preto, že v Európe E, že sme e, presítení e, prílišnou legislatívou a predpismi a preto sú podniky zaťažené mnohými obmedzeniami. A toto je medzinárodný dokument a preto musíme to akceptovať, že vstúpi do tohto systému a ja chcem, aby komisia a moja politická skupina podporá tento dokument. Ide práve o protokol z e, Nagoji, e, ktorý je spravodlivý a tiež je správne, aby e, sme zabranili nadmernému rybolovu, ale ešte to nie je zrelé, je to len v procese a treba ho podporiť, ale ešte stále tam chýbajú nástroje a základy, ktoré sú potrebné, aby sa to správne Napríklad, napríklad práva. E, chýbajú to isté na strach, napríklad e, e, veda. Je, možné vedecké geneticky preukázať, kto je ozajstný vlastník konkrétnych produktov. A preto Chcem podporať tú líniu, ktorú komisia navrhla, e, pretože to e, vytvorí e, veľké očakávania v mnohých národoch a vytvorí to aj veľkú neistotu. Takže moja skupina podporí tento dokument len keď sa zruší tá retroaktívnosť. Naproti tomu, ak bude negatívne hlasovanie, tak to bude zodpovednosť tých skupín, ktoré nechcú robiť kompromis. My trváme na tom, aby tam nebola retroaktivita v tejto oblasti. Za kolegov socialistov má slovo pán Pavel Pop. You need a work. Ďakujem, vážení kolegovia, počas eh, práce na eh, tejto téme sme hovorili, že to nie o biodiverzite, ale o plnení um, protokolu z Nagoja alebo dohovore. A teraz vidím, že to je aj o jednosti EU a našej zodpovednosti za rozvoj EU, pretože keď eh, nemáme mandát, aby sme začali eh, trialog, tak protokol z Nagoja neratifikuje EU počas eh, tohoto volebného obdobia a EU nebude môcť vyjednávať na ďalšej konferencii zúčastných stran dohovoru v oktobri 2014 a je dosť e, štátov, e, ktoré zratifikujú protokol z Nagoja bez nás a keď nie sme za stolom, tak to znamená, že sme na jedálnom lístku e, so všetkými tými extrémnymi dopadmi prístup ku genetickým zdrojom by bol uzavretý a aplikácia protokola z Nagoje by sa e, diskutovala bez nás a tak ďalej. Najškodlivejší účinok by bol, e, že stratíme akékoľvek dôveryhodnosť, ktorú si EU vybudovala za posledných 10 ročia. Ja by som podporoval všetky výsledky z hlasovania z výboru NV, ale Vyzývam všetkých kolegov, prosím, podporte tú správu a hlasujte za udelenie mandátu e, pre začiatie e, rokovania. Niektoré z vašich hračiek e, budú zahodené do koša zajtra počas hlasovania. Len tak môžeme vyjednať čo najlepší výsledok z radov a len v takom prípade budete môcť byť súčasťou rokovania pri ďalšej konferencii zúčastnených strán signatárov dohovoru v oktobri 2014. Ďakujem v mene skupiny liberálov. Na dve skup- minúty má slovo pán Gerbrandy. After... Ďakujem, pán predseda. Po 18 rokoch rokovania zrazu v oktobri 2010 sme videli biely dym Zrazu um, bola dohoda o Nagojskom protokole, ja som tam bol a zažil som ten mm, bielý dym. Bola tam slepá ulička medzi tými, ktorí chceli prístup k genetickým zdrojom a tými, ktorí chceli lepšie vzdelanie sa a delenie sa o tieto genetické zdroje a zrazu tá slepá ulička sa prelomila. My členské štáty a Európsky parlament e, sme to privítali, pretože to bola um, fabrika pre biodiverzitu v budúcnosti a ratifikácia bola len posledná malá prekážka, ktorú ostalo prekonať, ale zase, že je to ťažšie, ako sa predpokladalo, pretože za posledných pár dní hlavne mnoho firiem, ktoré sú aktívne v oblasti využívania genetických zdrojov, sa zdá, že majú ťažkosti. A keď že ich e, hlavným problémom je právna neistota, alebo či e, ešte si potrebujú premyslieť e, delenie sa o prospech. To ešte nie je jasné, ale dôležité, že cieľom tohoto návrhu sú užívateľia, ktoré robia výskum, o genetický zrok, teda že farmári a obchodníci tým nie sú priamo postihnutí a výnimky pre e, chovateľov a e, všetky ďalšie záruky prostredníctvom zmluv a organizácií v potrebnom reťazci sú zaručené. A nakoniec e, chcem povedať, to, čo je kameňom urazu tejto správe, to je nové využitie a povedali mi, že bez zahrnutia nového využitia, tak e, tento dokument je len papierový tiger, pretože 90% všetkých genetických zdrojov už e, je e, zabezpečených v zbere, takže bez nového využitia hovoríme len o 10%. Takže aký zmysel by malo, keby niečo také sme mali? A nakoniec chcem povedať otázku komisie, že či je to pravda, že bez nového využitia vytvárame papierové tigre, alebo či si naozaj myslíte, že e, je to krok vpred k lepšiemu prístupu a e, lepšiemu zdieľaniu sa e, prospecha obrovský krok vpred pre biodiverzitu. Ďakujem kolega. Ďalších rečníkov máme prihlásených v vlastnom mene a najprv vystupí pán Dorfman. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Európska únia eh, je eh, svetovým prekopníkom v šľachtení a v predaji aj vývoze eh, semien a sadenic. A to nerobia len tie veľké firmy, o ktorých sa si hovorí, ale robia to aj malé a stredné podniky v celej EÚ. A Myslím, že e, tieto podniky e, by boli radi, keby dostali jasný predpis, právnu pravu o tom, aký majú prístup k genetickým zdrojom. Toto nám zabezpečí právnu istotu a uľahčí to aj e, v slachtení ten absolútne nutný prístup k novým genetickým zdrojom, bez ktorých slachtenie nie je možné. Ale nesmieme zavazať predpisy a pravidlá, ktoré šľachtenie v Európe e, znevýhodňa voči iným konkurentom na svete a možno by e, viedlo k tomu, že týchto šľachtiteľia by odišli z Európy. A ja si myslím, že 5 bodov pri ratifikácii tohto protokolu aj e, pri správe, o ktorej budeme zajtra hlasovať, musia byť zohľadnených. Nesmieme predpisovať e, e, to, čo nespadá pod e, Nagojský protokol. Po ďalšie nesmieme upraviť retroaktívnosť tohoto protokolu. Po tretie nepotrebujeme žiadne osobitné fondy, u ktorých nevieme, kam tie peniaze pôjdu, ale odkiaľ pochádzajú, teda z podnikov. A po štvrté, e, nesmie to byť žiadny e, predpis o tom, kde e, sa e, e spochybne práva slakiteľov A e, po piaté, e, som presvedčený, že keď týchto 5 princípov presadíme, tak potom je presadzovanie e, Nagojského protokolu pre všetkých tých, ktorí pracujú v slaktení výhodné a preto je to výhodou pre malé a stredné podniky v Európe. Dos minutos para Ďakujem kolega. Na dve minúty má pani Krista Klas slovo. Ďakujem pán predseda, kolegyne, kolegovia. Medzinárodný eh, dohovor k Nagojskému protokolu musí eh, byť eh, hlavnou témou pri E, našom e, naplňaní a e, presadzovaní FEU. Teda pro situácia v Európe teraz nesú byť skomplikovaná prostredníctvom nepotrebných predpisov a povinnosti na dokumentáciu. Tu ide o konkurencieschopnosť Európy voči tretím štátom. Dôležité, aby požiadavky EU na súľad s biodiverzitou hrala dôležitú osobitnú rohu pri genetických zdrojoch a pri Ehm, šlachtení. Tiež je dôležité, aby sme podporovali poľnohospodársky výskum, pretože len takto e, bude môcť e, naplňať výzvy e, výživy obyvateľstva vďaka výhodám prístupu k genetickým zdrojom, z ktorých majú mať prospech všetci. Takto tie e, výnimky udelené šťachtiteľom e, e, pri ochrane ich odrod boli zohľadené v Európskom parlamente a aj vyhlásenie z 10. maja 2012 k patentovaniu pri e, podstatnom biologickom konaní e, bol predmetom nášho rozhodného stanoviska. Tento základný princíp musí byť zabezpečený a e, predstavuje to právnu istotu e, pre e, inovácie v poľnohospodárstve a tiež e, zabezpečuje e, vyrovnané využívanie prospechov a výhod e, pri prístupe k genetickým zdravom. Poľnohospodári musia mať možnosť využívať tie genetické zdroje, ktoré pôvodne boli požadované E, ja e, si myslím, že e, je praktické presadzovať nagajský protokol a jeho plnenie v Európskej únii a prosím vás, aby znali komisii mandát na vyjednávanie, aby Európa ostala vo vyjednávaniach aby sa to nerozhodlo bez nás. Turno de casa de... Mm, ďakujem pekne. Teraz catch the eye a máme tu jedného rečníka. Takže máte jednu minútu, pán kolega Paška. Nech sa páči

nech sa páči. Thank you, I will not be long. Ďakujem. Budem stručný. Otázka bola relatívne eh, jednoduchá zo strany pána Gebrandio, takže nie je to nejaký papierový eh, tiger návrh eh, toto nariadenie aplikovať aj na genetické zdroje, ktoré existujú Eh, alebo existovali eh, v Európskej únii už v čase eh, vstupu mm, protokolu do platnosti. To je niečo, čo sme my už veľká povedali, že pre komisiu nie je úplne akceptovateľné, alebo nie sme s tým úplne spokojní. Ale myslím si, že naďalej tá správa môže byť kvalitným základom pre rokovania medzi inštitúciami EU. Myslím si, že pozície, ktoré momentálne existujú, sú natoľko e, blízke, že dáva zmysel e, posnažiť sa a získať ten e, mandát, ktorý potrebujeme, aby sme spolu s pánom Pocetom si sadli k stolu, pretože ak si k tomu stolu nesadneme, tak malo by to veľké no, záväžné následky, ktoré teraz ťažko dopredu viem predikovať. Takže uzatvoril by som e, s, to s niečím, čo sme vy na záver povedali minulý rok, kedy ste komisii povedali, aby pripravila e, e, predpis a legislatívu na, v súvislosti s Nagorským protokolom, tak aby Európska únia ho mohla čo najskôr ratifikovať. A ja vás chcem dnes požiadať, aby ste pozitívne zajtra hlasovali o nariadení ABS, pretože to je e, nevyhnutný predpoklad na to, aby Európska únia mohla vykonať práve to, o čo ste ju vy sami v minulosti požiadali. Ďakujem. E, na záver ešte raz e, pani spravodajkyňa dve minúty. Nech sa páči. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne. Možno ani dve minúty nebudem potrebovať. Diskusia bola bohatá, zaujímavá. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom. Akurát chcem jednu vec možno zdôrazniť. Správa na výbor Envy bola nejako odhlasovaná a pokiaľ bude zajtra e, pozbavená obsahu, tak myslím si, že tá otázka mandátu a rokovania, možnosti rokovania e, ktoré by bolo konštruktívne a vyvážené s radou, e, tak proste sa nám opäť otvára táto téma. Hm? Našim cieľom je naozaj ratifikovať Nagojský, protokol čo možno najskôr, ale máme tu naozaj zodpovednosť v mene európskych občanov, e, v mene európskych záujmov a nie nejakých e, národných záujmov alebo niektorého konkrétneho sektoru, či už je to farma, e, priemysel alebo polnospodársky sektor. Proste e, e, našou úlohou je za všetkých Európanov pripravovať spoločnú pozíciu, ktorá bude na úrovni toho, čo od nás očakávajú všetci európsky občania takým spôsobom, aby prijatý dokument bol nakoniec na prospech všetkých európskych občanov a všetkých európskych sektorov pretože e, pokiaľ e, tá správa bude pozbavená toho, toho obsahu, tak proste nebudeme mať tú reputáciu a ten mandát, ktorý my si do tých rokovaní zaslúžime. Čiže to chcem zdôrazniť, je to dôležité pre zajtrajšie hlasovanie s tým, že e, výbor Envy pripravil stanovisko, o ktorom sa dlho e, diskutovalo, e, o ktorom sa dlho rokovalo a myslím, že tento konsenzus treba obhajovať. Nehovoríme tu o retroaktivite, ak tu nie je nové využívanie. Čiže tá retroaktivita tam, tá tam vôbec nie je v tom eh, texte, ktorý schválil výbor Envy. O to tu vôbec nie je. Ja som eh, bola eh, v Nagoji a Viem, ako sa to všetko e, vyrokovalo aj s tými africkými krajinami a ostatnými. Proste e, retroaktivita sa tam e, nebude zavádzať a tak vás poprosím, aby sme neotvárali znovu túto vyriešenú diskusiu. Budeme akurát strácať čas. Takže nejde tu o retroaktivitu, ide o to, aby sme si povedali, akým spôsobom budeme Nagojský protokol používať. Jediné pravidlo má byť všeplatné pre e, všetkých aktorov v Európskej únii. E, otázka používania je proste otázka e, právnej istoty, aby sa nám nestalo, že budeme nastavovať rôzne podmienky v rámci EÚ. Dávam konkrétny príklad a tým skončím. Predstavte si, že Európska únia sa letra rozhodne že na európskych na, národných cestách budeme hovoriť e, budeme jazdiť nie 110 ale 70 a ľudia, ktorí si kúpili auto e, predtým, ako toto vstúpilo do platnosti, naďalej by mohli jazdiť 110 Tí Európania, ktorí si kúpia nové auto, po tom, čo to vstúpilo do platnosti, tí by už mohli e, jazdiť iba to 60 či 70 Toto si predstavte. Hm, o toto tu ide, to je dobrý príklad podľa mňa. A pokiaľ ide o to nové používanie, nie ide o to, aby sme e, Nagojský protokol aplikovali na staré používanie. Ide o to, aby sa Nagojský protokol používal v prípade všetkých európskych podnikov rovnakým spôsobom. To je tá pointa. Dobre, ďakujem pekne. Konec e, rozpravy. Hlasovať sa bude zajtra na obed. Ďalší bod. Ústna otázka na komisiu, pokiaľ ide o stratégiu vnútornej bezpečnosti Európskej únie.